dámy a páni otváram seven eh, zasadnutie Európskeho parlamentu protokoly a texty schôdze z 27. februára sú k dispozícii sú nejaké pripomienky nie je tomu tak Dámy a páni, dva týždne sa hovorí o e, nositeľke ceny Razanovej a e, teda e, je tu, sú tu správy, že ju uniesli ozbrojené skupiny, jej manžel sa ju snaží nájsť. Toto sa uskutočnilo na území v Damasku, teraz sú to už dva mesiace, pani Sajtuny a ostatné unesené obete. Nemáme teda o nich správy. A teda my ako Európsky parlament vyzývame, aby, sa, aby ju okamžite prepustili títo držiteľia e, cien e, v Sýrii. E, týka sa to tak režimu ako aj rebelských skupín. Jej prípad ale nie je ojedinelý. Od začiatku občianskej vojny došlo k väzneniu a mučeniu celého radu osôb. Jej príbeh je len ďalší doklad toho, eh, koľko treba položiť na oltár slobody v tejto oblasti. Takže eh, toto sa musí zmeniť. Európsky parlament odsudzuje tieto vojnové zločiny proti ľudskosti už dva dni, dámy a páni. Eh, máme tu dôležité výročie. Musíme sa teda postaviť za to a musíme sa snažiť, aby sme podporovali ako Európska únia e, osoby a ženy, e, ktoré prežívajú takúto traumu a snažia sa e, bojovať proti beztrestnosti, musíme ich podporiť a predovšetkým musíme zdokumentovať tieto zločiny a zabezpečiť ich potrestanie. Ešte raz vyzývame na prepustenie našej nositeľky Sacharovej ceny. A teraz prídem k oznámeniam. Pani Francesca Baraču je od 28. februára 2014 e, menovaná za členku talianskej vlády. Pán Klaus Heiner Lene je od 1. marca 2014 e, menovaný za člena Európskeho dvora auditorov. Gratulujem obidvom podľa článku 4 rokovacieho poriadku. Uvoľnenie miesta pani Baranču, ako aj e, pána e, Leného bolo uvoľnené. Teraz e, podľa rokovacieho poriadku boli tituly právneho aktu zverejnené. A teraz prichádzame k zmenám e, dnešného programu. A pokiaľ ide o pracovný program, e, podľa e, článku 137 bol rozdaný bola rozdaná konečná verzia programu a nedostal som k tomu nejaké zmeny. A tým e, sme odsúhlasili pracovný program. A teraz prichádzame k správe pána Marinesku, správa výročná správa Európskej investičnej banky a k tomu vítam e, pána Hojera, e, prezidenta Európskej investičnej banky. Ale najprv má slovo pán spravodajca, pán Marinesku, nech sa páči. Ja, domnule președinte ďakujem veľmi pekne predseda európska investičná banka má zvyšujúci sa kapitál výške 10 miliard eur, ktorý uľahčuje e, prideľovanie 60 miliard eur e, pre dlhodobé úvery.